Na programe máme viacero uznesení. Ak ste pripravení, tak začneme. Prvým uznesením na programe je uznesenie týkajúce sa porušovania ľudských práv a obhajcov ľudských práv v Azerbajdžane. Začíname návrhom 1. Prosím, vyhnite ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Pán Borgecio, nech sa páči, žiadate faktickú poznámku k tomto uzneseniu. Nech sa páči. Merci, prezident. Un richiamo regolamento v zmysle rokovacieho poriadku by som chcel vedieť, či chce predsedníctvo demokraticky pozdraviť škótske obyvateľstvo, ktoré teraz hlasuje za svoju slobodu. Nech žije nezávislé Škótsko. OK. Um, the next vote. Ďalšie hlasovanie sa týka návrhu 2. Prosím, dvihnite ruky, kto je za proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej budeme hlasovať o celom uznesení, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší bod na programe je uznesenie k Burundi. Konkrétne ide o prípad Piera Klavera a Bomnimpa. Ide o spoločný návrh uznesenia siedmých politických skupín hlasujeme o celom uznesení, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšie uznesenie sa týka porušovania ľudských práv v Bangladeši. Máme spoločný návrh uznesenia z šiestich skupín. Hlasujeme o pôvodnom texte od odseku 2 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, Zdržali sa prijaté druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Teraz o celom uznesení, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje uznesenie k situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EU a Ruskom. Máme spoločný návrh uznesenia piatich politických skupín. Začíname návrhom 4. Máme k nemu ústny pozmeňovací návrh pána Ostrovišusa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, kolegovia, dámy a páni. Tento návrh je skôr jazykového charakteru na miesto. slovo môže byť. Navrhujem, aby v texte bolo mal by byť a celá veta by bola nasledovná. Zdôrazňuje rázne, že by sa mala nájsť politická forma riešenia tohto. Tu. Pýtam sa, či je niekto proti tomuto návrhu. Nie. Takže budeme hlasovať o návrhu 4. Mali ste reagovať rýchlejšie, prosím. Spočítame, či je vás 40. Zdá sa, že nie. Takže budeme hlasovať o návrhu a takto upravenom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej odsek 2, návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 10, k nemu je ústny pozmeňovací návrh pána Flankensteina. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička, my žiadame o to, aj po dohode s ostatnými skupinami, aby úplne v závere oceku 10 eh, sa slova v teréne nahradili eh, slovami na Ukrajine. Sú prosím nejaké námietky k tomuto? Ak nie, tak budeme hlasovať o takto upravenom návrhu. Kto je za? Prepačte, musím hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 2, odsek 17. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Návrh 11. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 3. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 1 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Dovolte vote Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 14. Menovité hlasovanie. O prvej časti otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 8. Opäť menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalšie uznesenie sa týka reakcie Európskej únie e, na prepoknutie vírusu Ebola. Máme tu spoločný návrh uznesenia piatich politických skupín. A ešte predtým, ako začneme hlasovať o celom uznesení, Pani eh, van der Stoch má faktickú poznámku, nech sa páči. Yes, please. Ich möchte eine Anmerkung. Chcela by som predniesť eh, poznámku k rokovaciemu poriadku a asi týka sa tohto uznesenia. Včera večer eh, o 20. hodine sme dostali toto znenie 27 strán. Má toto uznesenie, prosím, v angličtine Prišlo to včera večer o 8. a dnes o 12. už máme o tom hlasovať. Ja by som chcela, aby do zápisnice sa vložilo, že to nie je spôsob, ako sa môže zaobchádzať s týmto parlamentom. Noted, has... Berieme to na vedomie, ale bola dodržaná lehota. Takže budeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za, prosím proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje uznesenie o situácii v Iraku a Sýrii a o ofenzíve ISIS, vrátanie prenasledovania menšín. Teraz budeme hlasovať o spoločnom návrhu uznesenia piatich skupín. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 5. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz ocek 9 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 10, opäť v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom takom uznesení, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A ďalej eh, uznesenie k situácii v Líbii. Máme tu spoločný návrh uznesenia politických skupín. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 6 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 5 jed za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 1 za. Proti? zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie K v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A celé uznesenie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej uznesenie o Izraeli a Palestíne po vojne v Gaze a tiež o úlohe Európskej únie v tejto súvislosti. Pán Lambsdorff, máte faktickú poznámku? Ja chcem položiť otázku vám, pani podpredsednička, prečo, prosím, budeme hlasovať o uznesení, jednej politickej skupiny, keď máme spoločné uznesenie viacerých politických skupín EPP, SAD, ECR a ALDE? To je prvá otázka. A druhá otázka. Chceme menovité hlasovania e, mať iba vo významných o, otázkach. Pritom v tomto jednom e, návrhu uznesenia každé jedno hlasovanie bude menovité a pritom ide o návrh iba jednej politickej skupiny. Môžete mi prosím vysvetliť, prečo to tak je? Pán Lambsdorff. Ja som si to zaznamenala, ale iste poznáte aj vy sám odpoveď. Ide o procedurálne konanie, o uzneseniach sa hlasuje v číselnom poradí. Prvé bude v poradí toto konkrétne uznesenie. Myslím, že nemá význam celé to tu naťahovať, takže najskôr budeme hlasovať o uznesení skupiny GUE. Máme viacero menovitých hlasovaní tak navrhujem, aby sme začali hlasovať odsek 1, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Faktická poznámka, nech sa páči. Pani e, predsedajúca, nemohli by sme prosím hlasovať en blok? Ak nemá nikto námietky. Je niekto proti tomuto návrhu? Dobre, tak musím hlasovať jednotlivo. Ďalej, odsek 8, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 10, e, bod D. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 10, bod E. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 10, bod F. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 10, bod I. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pani Beres, žiadate o slovo. Pani predsedajúca, ospravedlňujem sa možno za moju neskúsenosť, ale otázka. Na základe akého článku rokovacieho poriadku hlasujeme v tom e, poriadku, ako postupujete? Zdá sa mi, že obvykle, ale možno sa e, mýlim, ale e, ráda budem, keď ma opravíte. Kompromis uznesenia politických skupín má sa prioritne hlasovať. I'm told that it's the rule one. Dopočula som sa, že ide o pravidlo 123 odsek 4 kde sa hovorí, že spoločný návrh uznesenia e, nahrádza návrh uznesenia, ktorý predložili iní signatári, ale nie, ak ho predložia iné politické skupiny, e, výbory alebo poslanci. Toto je teda odpoveď. Prejdeme k odseku 10. Bodka. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 10 bod M. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zametnuté. Úvodné ustanovenie E. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zametnuté. Úvodné ustanovenie F. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie G. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie I. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej o celom uznesení otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh uznesenia skupiny zelených. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh uznesenia bolo to úplne zjavné. Návrh uznesenia skupiny EFDD. Kto je za? Proti? Zamietnuté. A teraz sa dostávame k spoločnému návrhu uznesenia štyroch politických skupín. Začíname návrhom 5, menovité hlasovanie. Opäť otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Rejected. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Mhm. Kto je za? Kto je proti? Dvihnite ruky, prosím. Kto sa zdržal hlasovanie zamietnuté? Sedmička. Teraz menovite hlasujeme. Hlasujte, prosím, elektronicky. Koniec elektronického hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8. Elektronicky menovite. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Deviatka. Dvihnite ruky, prosím, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Osmi... Pozmienujúci návrh 1. Ukážte zdvihnutím rúk, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijatý. Pozmienujúci návrh 10. Elektronicky menovite. Hlasujte, prosím. Ak sú tu proti návrhy, neberiem ich do úvahy. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 10. Začíname hlasovať. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 12. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 13. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 14. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 15. Hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 16. Hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 17. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2. Zdvihnite ruky, prosím, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3. Menovite. Hlasujte elektronicky, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4. Zdvihnite ruky, kto je za, prosím, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutý. A teraz e, celkovo text elektronicky hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. Prechádzame na uznesenia, ktoré sa týkajú delegovaných opatrení na trhu pre Fiji. Je to elektronické hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Pokračujeme vysvetľovaním hlasovania o dve minúty.